sa odlišujú od implementačných aktov, Čiže tu si kladiem otázku čo a nie ako. Otázka, ako sa kladia prípadne tých implementačných. Čiže nemôže ísť o individuálne rozhodnutia, Ide o akty obsahujúce tie menej podstatné prvky, ktoré tak či onak menia základný akt, pretože zavadzajú nové povinnosti. Čiže nemenia ducha, ale sú trošku detálnejšie ako e, základný právny akt. A presne o to aj v týchto dvoch delegovaných aktoch ide. Pretože keď tie ustanovenia, ktoré boli príliš technického charakteru na to, aby boli v základnom akte, tak všetky tieto podľa rozhodnutia všetkých inštitúcií budú obsiahnuté v technickejších aktoch, ktoré budú predmetom diskusí na technickejšej úrovni. Pokiaľ ide delegované akty, komisia má povinnosť, ktorá sa líši od e, implementačného aktu. Nejde o komitológiu, členské štáty o tom nehlasujú, ale komisia má povinnosť konzultačnú konzultovať e, všetkých odborníkov. My sme takéto pripomienkovanie konzultácie spustili. Máme 5 expertných skupín e, dokumente je to uvedené dosť do detajlov, ja to trošku opíšem. Všetky tie expertné skupiny, tam v božských skupinách boli odborníci z členských krajín, ako aj z parlamentu, čiže zastupcovia Libe sekretariátu boli na týchto expertných skupinách zastúpení. Tá prvá expertná skupina bola už v júli 2013, čiže dosť dávno, vtedy sme právny základ nemali, ale rokovania už boli v pokročilom štádiu a mali sme pocit, že e, by bolo dobre skúsiť spustiť čo najskôr, aby sme tie fondy mohli spustiť už v roku 2014, teda čo možno najskôr. Takže v júli bola toto expertná skupina, alebo expertné skupiny. A potom sme otvorili priestor na otázky. V tom čase ešte nebolo úplne jasné, či toto bude súčasťou delegovaného alebo implementačného aktu, čiže išlo o také fishes, teda všeobecné ustanovenia. Nebol to zatiaľ právny text, ale um, boli to také pracovné dokumenty ktoré sme predložili členským štátom a Európskemu parlamentu na pripomienkovanie. Dostali sme 78 otázok. Vytvorili sme takú tabulku, ktorá obsahuje odpovede. Potom bola druhá expertná skupina v oktobri 2013, ktorá reagovala na tieto otázky. Potom bola tretia expertná skupina vo februári 2014. V tom čase už bola politická dohoda o fondoch prijatá, čiže sme mohli predložiť už nepracovný text, ale skutočný legislatívny text. Potom bola štvrtá schôdzka expertných skupín 4. apríla. Čiže tedy ešte tie akty neboli formálne samozrejme prijaté. A potom 6. júna po tom, čo komisia všetko e, završila, právne agentstvo vyjadrilo a tak ďalej, tak vtedy sme 6. júna e, predložili ten najnovší text expertným skupinám, ktorý teraz bude e, predmetom e, prijatia. No a už sme k tomu nechali žiadne ďalšie otázky ani pripomienky zo strany nikoho. Pokiaľ ide o teda zignačné kritéria a príslušný orgán a kontrolný orgán, tam je cieľom stanoviť určité pravidlá, ktoré budú musieť držiavať členské štáty, pokiaľ ide o kontrolu a implementáciu dvoch fondov. Čiže je to eh, technického charakteru, ale je to veľmi eh, dôležitý akt, pretože než sa členské štáty pustia do implementácie tohto aktu, eh, musia mať formálne vymenovaný zodpovedný príslušný orgán. Čiže e, to, že kritéria neexistujú, v zásade designačné kritéria neexistujú, blokuje implementáciu tohto aktu. Čiže naozaj je nevyhnutné, aby tie akty boli čo možno najskôr prijaté. Áno, členské štáty už na tom pracujú, vedia, aké pravidla pôjde, e, je to relatívne stabilné, e, hovorilo sa o tom, čiže nie je to nič úplne nové. Sú to úplne logické pravidlá, odvodené od súčasných fondov, ktoré už riadíme, tzv. solid funds. Sú to tiež harmonizované pravidlá, e, platia aj pre štrukturálne fondy, všetky požiadavky a finančné riadenia sú v nich zohľadnené. Čiže nie je to pre členské štáty nové prostredie, ale napriek tomu je dôležité, aby tu bol stabilný rámec pravidiel, tak aby všetci vedeli, aké pravidlá je potrebné uplatňovať. E, a tiež komisia musí mať možnosť kontrolovať činnosť členských štátov a toto sa bez pravidiel nedá. Čiže nás trošku znepokojilo za komisiu, že chcete požiadať o predlženie tej lehoty, lebo už je predsa len september 2014. Nepodarilo sa nám národné programy zatiaľ schváliť a neradi by sme to ďalej oddialovali, pokiaľ tu nie sú nejaké veľmi dobré dôvody a ešte aj zopakujeme to skôr technický akt. Teraz by som rýchlo odprezentovala tie technické aspekty. Akt obsahuje ten prvý a potom kolega prevezme ča- druhý akt. Takže ten prvý akt má 4 kapitoly. Prvá to sú všeobecné ustanovenia, definície, čiže to je jednoduché. A potom dve dôležité kapitoly, dvojka a trojka. Dvojka, tam Ide o príslušný orgán, jeho úlohy, časť 1, tam je to menovanie, teda dezignácia zo strany členského štátu a potom revízny proces, čiže možnosť e, stiahnuť menovanie alebo poverenie, ak e, príslušný orgán nesplňa požiadavky, potom časť 3, to sú úlohy kontrolného orgánu, čo má robiť, e, čo sa má udeť v prípade napríklad outsourcingu, presunutia úloh na e, iný subjekt a tak ďalej. No a potom posledná kapitola, tam sa e, opisuje relatívne to, ako sa majú napríklad udelovať e, granty, teda všeobecné zásady otvorenosti, transparentnosti, e, nediskriminácie a tak ďalej. Takže toto bola, toto bola kapitola 2 a jednotlivé časti. A teraz e, tretia časť, tretia kapitola, toto je ten kontrolný orgán alebo auditorský kontra, e, orgán, čo už treba kontrolovať, e, kedy treba veci hlásiť komisii, ako to robiť a tak ďalej. Aj tam je to relatívne, relatívne jednoduché. Nerada by som sa púšťala do ďalších podrobností. Ak máte nejaké otázky, rada neodpoviem, tak aby sme to celé urýchlili. Rada vám poviem, prečo sú tie ustanovenia také, aké sú, prečo tam sú. A teraz dávam slovo Stefany Hardy, ktorá vám povie, ako je to s tým ďalším aktom. Nech sa páči. Dobrý deň. Tak ako už povedala moja kolegyňa, tento delegovaný akt o informáciách publikovaní je doplnkom k základnej právnu právnemu základu, čo je výsledok rokovaní s parlamentom a radou, aby sa zaistilo, že základné pravidlá a opatrenia na informovanie verejnosti beneficientov podľa článku 53 nariadenia budú detailne definované. Delegované akty ďalej doplňa vykonávací akt z detailami o emblémoch, o modrej e, zástave a s hviezdami. No a je to autorsky chránené veľmi presné. Ako viete, informovanie o tom, čo Európska únia a ako financuje, je veľmi dôležité pre celú Európsku úniu, Európsku komisiu aj Európsky parlament. No a takže sa určujú požiadavky, ktoré majú využívať členské štáty na informovanie verejnosti a beneficientov. To sú povinnosti členských štátov pravidlá sú prezentované, diskutované s expertnými e, skupinami v oktobri 2013, február, apríl 2014. E, to prebehlo a boli prezentované e, na záver na 6. 6. júna na výbore na kolegium komisárov to prijalo 30. júla a parlament a rada to následne obdržali. Pravidlá sú detailné a sú založené na pravidlách komisie, finančných nariadeniach, samotnom nariadení, ako aj horizontálnom nariadení o štrukturálnych a investičných fondoch. Avšak tiež treba zvážiť veľkosť a povahu našich fondov a finančných prostriedkov no a preto tam je e, zaradený princíp istej proporcionality tak, aby sme e, neprimerane nezaťažili administratívnymi postupmi členské štáty a beneficientov Takže tam isté prvky, kde členské štáty, beneficienti môžu rozhodnúť o tom, ako budú implementovať detaily, ale zásadná tendencia transparentnosti a rovnakého zaobchádzania je neustále dodržiavaná. No a ďalej, čo sa týka povahy e, fondov, tak možno sú tam niektoré citlivé prvky a preto je s tým spojený e, istý, istý stupeň e, utajenia a kvôli ochrane osobných údajov ale základná tendencia transparentnosti a rovnakého zaobchádzania e, sú platné v Sú tu štyri komponenty, štyri e, skupiny e, nariadení a povinnosti pre členské štáty. Poprvé, aby členské štáty rozširovali všetkými dostupnými prostriedkami kľúčové elementy fondov a ich národných programov o tom, čo zamýšľajú urobiť. Ďalej povinnosť akýchkoľvek príjemcov z fondov, eh, subjektov, ktoré dostanú finančné prostriedky, aby uznali eh, príspevky EÚ v rámci ich aktivít a to písmo symbolmi, tak aby bolo vždy jasné, kde sa využili prostriedky Európskej únie. Ďalej, členské štáty v tretej sekcii sú povinné, sekcii sú povinné všetkých možných beneficientov o možnostiach týchto fondov finančných prostriedkov, pravidlách, ako ich môžu získať, tak aby všetky subjekty mali rovnaké podmienky. No a príjemcovia sú tiež povinní uznať a pochopiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z udržania týchto prostriedkov. Takové informácie mali všetci. Samozrejme vždy za pri dodržaní princípu transparentnosti. No a to je všetko. Bohužiaľ bez mikrofónu. Ďakujem pekne. A teraz eh, dostanú slovo poslanci ako prvá pani Wikström. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne komisii za tieto informácie, ktoré sú veľmi potrebné. No, skutočne dva delegované akty boli parlamentu prezentované koncom júla vstúpia automaticky do platnosti, ak sa nič neurobí. No a ja mám pocit, že je mimoriadne dôležité, aby sme vykonali svoju povinnosť demokratickej kontroly a plne zhodnotili to, pretože poprvýkrát dostávame delegované akty. Takže ja nesúhlasím so stanoviskom komisie, keď hovoria, že toto musí byť rýchly proces, je to technické, pretože problém je vždy v detailoch. My máme zohľadniť všetko a zhodnotiť všetko, čo príde od komisie, takže ja trvám na pravidle 135, aby sa uplatnila a my potrebujeme plné hodnotenie tejto veci. Ďakujem pekne, pani Wikström. Niekto ďalší by pán Diaz de Mera. Muchas gracias, señora. Ďakujem, vážená pani predsednička. S veľkým záujmom som si vypočul obidve správy, e, ktoré vypracovala komisia a týkajú sa e, nariadení a delegovaných aktov. Musím povedať, že to bolo veľmi široké vysvetlenie, tak e, široké ako aj trošku zmetené a difúzne. A ale myslím si, že ak ide o niečo, čo je dôležité pre parlament aj pre tento výbor, e, my sme mali interinstitucionálnu debatu, ktorá nebola, neviedla e, k žiadnemu výsledku, pokiaľ ide o delegované akty a výkonné akty. Ja chcem vám pripomínať, mnohí to iste neviete, že keď som bol spravodajcom nariadenia 539 2001, e, kde sa hovorilo o e, týchto veciach v komunitárnej oblasti potom, ako sme odvedli veľmi významnú e, legislatívnu činnosť. Tri roky sme debatovali a mali sme základné dohody prakticky so všetkými politickými skupinami. Došlo k vážnej nezhode s komisiou, pokiaľ ide o spoločné používanie E, delegovaných aktov a výkonných aktov. Keďže prevážilo stanovisko parlamentu, Európska komisia e, sa obrátila na súdny dvor Európskej únie a táto otázka ešte stále tam je, ale je zaujímavé to, čo som si tu vypočul od poslednej vystupujúcej ohľadne nariadenia E, ktoré sa týka delegovaných aktov, najmä pokiaľ ide o azyl a imigrácia. Tam sa hovorí doslova. Bolo povedané, že okrem toho toto nariadenie doplňa aj e, výkonný akt, výkonné nariadenie. A ja chcem požiadať Antoána, ktorý veľmi dobre ovláda technické aspekty tejto veci, aby mi privátne vysvetlil, prečo komisia ide na súdny dvor, keď e, vlastne spoločne používame delegované a výkonné akty, keď v parlamente, a môžeme to tak povedať, prevažujú parlamentné kritéria nad kritériami komisie a sa to aj teraz pred nami takto deklaruje. Toto bol môj komentár a moje znepokojenie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. Som si istá, že sekretariát bilaterálne poskytne informácie, ktoré má. Chcel by ešte niekto vystúpiť. Viete, že koordinátori týchto otázkach hovorili dnes do obeda a na ďalšom zasadnutí koordinátorov prvom rozhodnutie o tom, ako sa s týmito otázkami vysporiadať. No a ak nikto iný nechce nič dodať, tak sa spýtam komisie, či by chceli niečo povedať. A ak nie, tak vám všetkým veľmi pekne ďakujem a prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. A to je bod o správe o interných stratégiách bezpečnostných EÚ na roku 2010 až 2014. No a je tu prezentácia. Pán Luigi Soreka je tu z Európskej komisie. No a ja ho požiadam, aby nám povedal niečo k tejto implementačnej správe, kde sa to vráti na zasadnutie koordinátorov, kde o tom budeme opätovne hovoriť. Takže slovo dostáva pán Soreka. Áno. Dobrý deň, pani predsednička. Ja som riaditeľ zodpovedný za vnútornú bezpečnosť v rámci DG Home Affairs Európskeho parlamentu. Som rád, že vám môžem predložiť vám a všetkým poslancom členom výboru záverečnú správu o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ na roky 2010-2014. Je to oznámenie e, Rade a parlamentu. Viem, že parlament minulý rok vyzval komisiu, aby pracovala novú ternu bezpečnostnej stratégie na roky 2015 až 2020 o svojom uznesení No a na tomto základe komisia tiež vzala iniciatívu do svojho oznámenia, aby No a viete, že Európska rada tiež požiadala o aktualizáciu internet strategie EÚ Eh, tzv. strategických úsmerneniach eh, eh, z júna 2014. No a preto naša správa je správa, ktorá sa zoberá predchádzajúcimi piatimi rokmi, ale tiež hovorí o výzvach, ktoré máme pred sebou. By sa spustila debata s Európskym parlamentom, radou, členskými štátmi, súkromným sektorom, občianskou spoločnosťou, akademickou obcov, No a ja vysvetlím, ako komisia tieto diskusie zamýšľa zorganizovať. No a dovolte mi povedať niečo najskôr o pohľade do budúcnosti, teda do minulosti, na veci dosiahnuté za ostatných 5 rokov, pretože to nám tiež umožňuje budovať novú stratégiu správu. Dúfam, že ste si ju prečítali. Správa dochádza k záveru EÚ a aj členské štáty e, na všetkých úrovniach. Hľadzajú nástroje na lepšiu ochranu spoločnosti, hospodárstva a práv občanov na európskej úrovni. E, správa tiež hovorí, že ušia z práca e, justičná medzi členskými štátmi a európskymi agentúrami bola zlepšená, no a to e, prinieslo tiež operatívne výsledky. Cez hraničných vyšetrovaniach jeden z hlavných dosiahnutých výsledkov tejto oblasti bolo spustenie e, politického cykla proti závažným trestným činom a organizovanému zločinu a aktivity, ktoré prijal Europol, Eurojust, Frontex a OLAF. Existujúce schopnosti boli tiež podporené, posilnené, rátanie posilnenia školení a tiež zlepšenie nástrojov na výmenu technických informácií k New EAS a Rozpol. No a na roky 2010-2014 vytrží nové stratégie, ako je o obchodovaní s ľudskými bytostiami, Eh, počítačová bezpečnosť, námorná bezpečnosť, CBRN, nový mechanizmus ochrany obyvateľstva, ochrany obetí a tak ďalej. No a na tomto základe a na základe re- rezolúcie uznesenia Európskeho parlamentu a eh, strategických usmerneniach Európskej rady komisia spustila konzultačný proces a spustila proces druhú časť tejto správy. My, komisie, myslíme, a to je obsah druhej časti správy, dôležité nás roznováhu medzi kontinuitou a zmenou pri obnove stratégie bezpečnosti. Potrebujeme posilniť to, čo funguje a zmeniť a prispôsobiť kde si vývoj vyžaduje e, nové aktivity. Takže na jednej strane implementácia legislatívy a konsolidácia e, dosiahnutých cieľov sú dôležité, ako aj e, posilnenie praktickej spolupráce. A na druhej strane je dôležité dôležitá nová stratégia, nový prístup, aby sme zvýšili schopnosť Európskej únie ochrániť spoločnosť a práva občanov EÚ. Takže nový ASS podľa nášho názoru má revidovať aktivity s ohľadom na riešenie nových víziev, nových hrozieb a súčasne mal zachovať 5 strategických cieľov súčasného ASS. Pretože tie, tie, tieto týchto 5 cieľov sa zaoberá hlavnými bezpečnostnými výzvami, ktoré stále čeli EÚ. Pripomeniem, týchto 5 cieľov to je e, narušenie medzinárodných sietí, zločinu, boj proti terorizmu a radikalizácii a rekrutmentu, zvýšenie úrovni bezpečnosti pre občanov a podniky v počítačovej oblasti, posilnenie bezpečnosti, riadenia hraníc a zvýšenie odolnosti EÚ proti krízam a katastrofám. Myslíme, že týchto 5 cieľov potrebuje nový prístup, aktivity, ktoré e, komisia zamýšľa predložiť do budúcnosti, sa budú zameriavať na štyri piliere, e, ktoré sme identifikovali ako P3I P znamená protection, ochrana spoločnosti a práv občanov. A tie tri Ička sa znamenajú informácie, inovácia, výskum a medzinárodná spolupráca. Dovolte mi zamerať sa konkrétne na to, čo sme v správe identifikovali ako prístup v centre stoja občania, čo malo byť základným princípom nového ASS treba zvýšiť snahy, podľa našich názorov, integrovať základné práva do teda bezpečnostnej politiky EÚ, tak aby sme získali podporu verejnosti bezpečnostné opatrenia a koherentný vývoj, čo môže sa vzájomne podporiť. Musíme identifikovať e, koherentný vývoj záujmov, tiež musíme identifikovať lepšiu vnútornú udržateľnosť legislatívnych iniciatív, ktoré príjma Európska únia. No a v tomto kontexte sme už spustili novú spoluprácu s Agentúrou pre základné práva, ktorá s nami spolupracuje už niekoľko mesiacov, aby sme identifikovali najlepšie spôsoby postupu pri ďalšej integrácii základných práv do každodennej práce, ale tiež do príprav legislatívnych iniciatív komisie, aby sme ich mohli potom predložiť parlamentu a rade. Ďalším cieľom, ktorý sme identifikovali okrem identifikácie základných práv, je lepšie prepojenie eh, vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. stále sa zdá, že to je len fiktívna defini- definícia rozdielov medzi internou a externou bezpečnosťou. Ale je to tiež pravda. V tom zmysle, že medzi internou a externou bezpečnosťou už nie sú hranice a preto spolupráca s tretími krajinami od našich partnerov až po všetky ostatné tretie krajiny, kde sú nejaké potenciálne rizika pre vnútornú bezpečnosť EÚ, sa musia stať neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie. Tretie I znamená inovácie. Myslíme, že potrebujeme viac a lepšie aktivity na to, aby sme v plnej miere dokázali využívať inovácie a výskum, čo môže priniesť aj súkromný sektor na to, aby sme mohli lepšie využívať a umožnili súdnym orgánom tieto nástroje používať. Tretí element, ktorý sme v správe identifikovali, to ako jeden z cieľov je, sú klastre vnútornej bezpečnosti, to znamená potreba využívať synergické efekty medzi politikami EÚ. Zrejme ktorý vychádza z zahraničnej politiky, ale treba prepojiť všetky ostatné politiky, ktoré majú dopady na vnútornú bezpečnostnú politiku EÚ. A tiež sme ich v našej správe identifikovali ako doprava, ale tiež hospodárstvo, dane a ďalšie politiky. V tomto kontexte komisia organizuje interne E, danými skupinami spojené všetky e, príslušné oddelenia parlamentu, komisie, ale tiež chceme otvoriť ďalším aktérom možnosti zapojiť sa, ktorí sa musia zapájať do definície a definovania týchto politík. Je samozrejme, že Európsky parlament, Rada, členské štáty sem patria, ale Cieľom tohto oznámenia je tiež pustiť myšlienku synergii na konzultatívnom fóre EU, čo chce komisia spustiť v rámci novej stratégie, aby sme spojili všetkých rôznych aktérov, samozrejme štátne orgány, ktoré majú kompetencií v tejto oblasti, ale tiež zástupcov občianskej spoločnosti a súkromný sektor. Tento multidisciplinárny prístup začneme používať na veľkej konferencii, ktoré komisia a talianské predsedníctvo rady plánujú zorganizovať 29. septembra. My sme radi, že sa zúčastnia predseda výboru Moraeš na zasadnutí konferencií vystúpi pred všetkými účastníkmi, alebo tiež pozývame všetkých ostatných členov výboru. Názov konferencie podľa nášho názoru, alebo zmysel nášmu cieľu je to ochrana spoločnosti a práv občanov, obnovenie novej stratégie EÚ. Myslíme, že to je zárodok ďalšieho budúceho konzultatívneho fóra EÚ čo by komisia chcela spustiť v nadchádzajúcich rokoch. Takže, vážená pani predsednička, ak mi dovolíte, toto by som skončil. Ešte by som chcel povedať, že verejné konzultácie boli spustené 4. júla. Nájdete to na našej internetovej stránke. Je to otvorené do 3. októbra. Samozrejme, vyzvali sme všetky osoby, aby sa zúčastnili. Teraz to bolo veľmi úspešné, ale očakávame, že tieto verejné konzultácie budú znašťahované počas konferencie. Takže tešíme sa na príspevky poslancov, na podnety členov výboru, k obsahu nového ASS a k novým hrozbám a výzvam, ktoré im musíme čeliť a dúfame, že získame podporu parlamentu vzhľadom na prípravu našich oznámení, ktoré komisia chce predložiť na konci prvého štvrť roku 2015. No a týmto, pani predsedníčka, skončím a v prípade otázok raz odpoviem na všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem. Pán Soreka. A máme tu ešte niekoľko prihlásených členov, ktorí by e, si želali vystúpiť najskôr pán Kirkov. Pani predsednička, ja sa obávam, že tu bude veľa členov, ktorí sa teraz prihlásia. Najskôr by som chcel povedať, že bohužiaľ Naša stratégia vnútornej bezpečnosti, teda ISS, e, myslím si, že teraz sa na celosvetovej úrovni venujeme inej rozsiahlej hrozbe a tá má podobnú skratku. Takže ja neviem, či my zmeníme skratku alebo skôr zaistíme, e, že tá hrozba už nebude existovať, že sa s tým vysporiadame Takže ešte skôr, ako bude niečo zverejnené, tak by som bol rád, aby e, to nevyznelo nejak metúco, zavádzajúco, aby to nebolo spájané s nejakou teroristickou hrozbou. A ešte niekoľko dôležitých pripomienok. Najskôr, myslím si, že veľa vecí, ktoré sme už v minulých rokoch e, uskutočňovali, treba ich vyhodnotiť, sledovať, preveriť a ja by som chcel konkrét, konkrétne poukázať na otázku medzinárodného zločinu a spoločných vyšetrovacích tímov. Ja som bol pred niekoľkými rokmi za túto tému, za, za túto správu zodpovedný. Práve vtedy, keď sme zaviedli tieto spoločné vyšetrovacie týmy, myslím si, že to bol užitočný krok. Nie som však presvedčený, že sme to využívali v maximálnej možnej miere a predsa sú tu rozsiahle medzinárodné hrozby na cezhraničnej úrovni a tieto spoločné týmy a ich činnosť by boli preto veľmi užitočné. Preto by som bol rád, keby som si o tom mohol niečo viac vypočuť. No a pokiaľ ide o otázky terorizmu, tak to sú naozaj obrovské hrozby. V súčasnej dobe máme tu vytvorenie siete o povedomí o rozšírenej radikalizácii Rád by som vedel, ako toto bude fungovať na základe nejakých ustanovení o spolupráci medzi členskými štátmi. Viem, že niektoré členské štáty, ako aj napríklad aj Spojené kráľovstvo, sa už do toho zapojilo. Vieme, že je tu radikalizácia medzi občanmi a dochádza tu k prenášaniu pri cestova- k, problém, k transferom pri cestovaní a myslím si, že táto situácia nie je dobrá ani pre krajiny pôvodu, ani pri rozširovaní takýchto situácií. Čiže ja by som bol rád, keby e, ako bude táto spolupráca a celková koordinácia fungovať pri návrate týchto občanov. Čiže bol by som rád, e, keby ste ma informovali, či k takémuto niečomu dôjde. Ďalej je tu otázka osôb bez štátneho príslušenstva, e, nakladanie s nimi ich, a ich eventuálne prijatie do nášho spoločenstva. Tam by som sa rád dozvedel nejaké podrobnosti. No a na záver, aby som dal slovo aj ostatným, e, cyberkriminalita a príslušné úpravy na úrovni EÚ. Myslím si, že tu tak trošku pokrivkávame kriminalisti a teroristi tento kybernetický priestor využívajú a zdá sa, že sú naozaj veľmi popredu v porovnaní s nami, čiže my naozaj cítime dôveru v seba, že sa s tým dokážeme vysporiadať, že dokážeme zabezpečiť bezpečné využívanie e, kybernetického priestoru a aj zločinu a terorizmu. No a v tomto e, kontexte je to spoločná globálna aliancia v boji proti detskej pornografii a zneužívaniu detí. Myslím si, že toto všetko si vyžaduje obrovské opatrenia a nezabúdajme, že najväčšou výzvou je zneužívanie detí online. No a s touto ešte sme e, sa poriadne nevysporiadali. Myslím si, že ešte je potrebné niečo urobiť aj v tomto smere. Naozaj je potrebné celkovo komplexne deti chrániť a e, zločincov skutočne postaviť pred spravodlivosť. Ďakujem a teraz pán López Agiar. Bola by som rada, keby ste rešpektovali e, rečnícky čas 2 až 3 minúty, pretože tu máme ďalších 7 vystupujúcich. Ďakujem, pani predsednička. Ja by si cením prezentáciu, ktorú sme si od pána Sorekyho vypočuli ohľadne stratégie pre vnútornú bezpečnosť. Zo španielského predsedníctva to bolo v prvom pol roku 2010, sa už táto téma objavila. A mali sme tu aj plán na obdobie rokov 2010 až 2014. No a preto ja by som rád vedel, ako my, členovia Európskeho parlamentu, môžeme prispieť k vylepšeniu a k obohateniu tejto vnútornej stratégie pre zvýšenie bezpečnosti pre nadchádzajúce roky. No a zároveň by som e, chcel vedieť, ako komisia túto pridanú hodnotu hodnotí. my sme si to vlastne, my sme si ju prijali práve prostredníctvom týchto krokov zaistiť. Toto je veľmi dôležité a nehovoríme o tom poprvýkrát na našom výbore. V poslednom roku už táto debata prebehla viackrát, vyjadrovali sa názory, zhodnocovala sa situácia. A vypracovali sme aj uznesenia a stanoviská. No a zazneli tu aj procedurálne pripomienky, ktoré e, boli na programe rokovania a na pracovnom, e, v pracovnom programe Európskeho parlamentu. No a to je akýsi výsledok práce nášho výboru, najmä keď vypukol škandál z NSA a dohľad nad európskym alebo sledovanie európskych občanov. Takže čo si berieme z výkladu pána Soreku? Bol by som rád, keby sa e, vyjadril aj k tomu, e, čo e, vlastne oni prijali z práce Európskeho parlamentu ohľadne prepojenia stratégie o vnútornej bezpečnosti a migračnej politiky EÚ, či tento prístup preukázal, to, že spôsob, akým sa vysporadúvame s migračnými témami, nejde ruka v ruke so stratégiou vnútornej bezpečnosti. No a keď hovoríme o základných právach, aj toto je dôležité, keď vynakladáme e, prostriedky na bezpečnostné stratégie, či je dôležité zvýšiť aj povedomie, na celoeurópskej úrovni, ale hlavne na úrovni členských štátov. No a po tretie, na medziparlamentných konferenciách, ktoré tento parlament organizuje, tak e, tie sa vlastne organizujú pravidelne, aspoň raz za pol roka. No aj tam sa potom sme sa, bolo venovaná pozornosť práve tejto rovnováhe medzi právom na súkromie a strategickou bezpečnosťou. Bude to tak aj naďalej? No a najdôležitejší bod, keď Európska Euró- e, komisia vypracováva stratégiu vnútrojnej bezpečnosti na nasledujúce roky, tak berie do úvahy aj tie dôležité rozhodnutia, napríklad uznesenia Európskeho parlamentu ohľadne výsledkov nášho výskumu po tom škandále z NSA, najmä pokiaľ ide o vylepšenie tých najrozličnejších nástrojov, e, ktoré máme k dispozícii na zaistenie vnútornej bezpečnosti. To sú rôzne nástroje, ktoré zaistujú našu bezpečnosť a vieme, že boli zistené situácie, keď to dochádzalo k istému sledovaniu aj európskych inštitúcií. Čo v tomto smere Európska e, komisia urobila a o čom by sme teda mali hovoriť v blízkej budúcnosti? Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ja budem musieť teraz e, zoznam rečníkov uzavrieť, prečítam ho a tým je uzavretý. No a naozaj vás žiadam, aby ste rešpektovali dvojminútový rečnícky čas, pretože inak nebudeme mať čas vypočuť si odpoveď. Takže toto je môj e, zoznam rečníkov. Hlási sa ešte niekto? Nie, takže týmto uzatváram zoznam rečníkov a teraz pán Borny. Ďakujem, e, pani predsednička. Chcem sa pánovi riaditeľovi poďakovať za jeho vystúpenie. Myslím si, že nám poskytol veľmi zaujímavé informácie a poskytol aj nové myšlienky. Mám tri pripomienky. Keď berieme do úvahy udalosti, ku ktorým došlo v Sýrii, v Iraku, a ofenzívu islamského štátu, tak e, ako to chce do svojho programu Európska komisia zahrnúť aj túto otázku džihádu a zahraničných bojovníkov, ako to chce zahrnúť do otáziek našej bezpečnosti, ako sa chce s touto témou Európska komisia e, vysporiadať aj s tým, že oni sa navracajú do EÚ. Po druhé, na akej úrovni sú rokovania ohľadne legislatívy vo vzťahu s Ruskom o údajoch IPR. Došlo k nejakým pokrokom v rokovaniach, berie sa do úvahy súčasná situácia s Ukrajinou, aký je postoj Ruska ohľadne vylúčenia preletov a otázky prepravy tovarov. No a tretia otázka. E, to je, tá sa týka rozhodnutia súdneho dvora o smernici o zadržaní, ako komisia hodnotí následky takéhoto rozsudku. Aké budú ďalšie kroky komisie ohľadne tejto e, komisie? Ja si myslím, že aj to môže mať dopad na stratégiu vnútornej bezpečnosti. Ďakujem. Pán Albrecht hovorí, ja tiež sa chcem pánovi riaditeľovi poďakovať. Máme tu správu o implementácii a keď sa na to tak pozerám, tak tu nevidím až tak veľa vecí, eh, Mm, nie je to taká skutočná správa, sú to skôr také vágne plány a myslím si, že ich treba trošku skonkrétniť. Ja sa chcem vrátiť k tomu, čo spomenul pán Kirchhoff. Kde sú tie spoločné vyšetrovacie týmy? Ja ich tu nevidím a chcel by som vedieť prečo, pretože sme už niekoľkokrát opakovane hovorili, že si prajeme posilniť oblasť pre posilňovania práva akú stratégiu na to uplatňujeme, ako sa to bude E, vykonávať. E, kybernetická kriminalita tiež už tu odznelo, nemáme tu systematický prístup. Ako budeme tieto kroky e, v oblasti presadzovania práva, v oblasti kybernetického zločinu presadzovať? Takže naozaj nemám pocit, že táto správa prišla s nejakými novými, dobrými a jasnými nápadmi. Je treba uplatňovať systematický prístup. No a potom tu máme ešte jeden dôležitý bod. Vy ste túto správu vydali 20. júna tohto roku a tri mesiace predtým Európsky súdny dvor tu mal rozhodnutie o zachovávaní osobných údajov a tam bolo jasne povedané, že takéto plošné uchovávanie osobných údajov nie je povolené v rámci uplatňovania charty základných práv, konkrétne článku 7 a 8. No a tu ja v tejto správe nevidím žiadnu reakciu na túto skutočnosť. Vy hovoríte, že to môže mať dopad na nadchádzajúce vyhodnotenie uplatňovania základných práv, ale zároveň tu voláte po zachovávaní údajov, po paušálnom zachovávaní údajov. No a potom je tu otázka PNR, ktorá by tu opäť mala byť paušálne e, E, prijímaná tak, ako to vy predkladáte bez nejakých predbežných e, zhodnotení a podmienok. Takže ja naozaj neviem, ako, e, do akej miery si treba vziať k, k srdcu túto vašu reakciu. Treba si postaviť zásadnú otázku, s ktorou prišiel rozsudok z dvora. Nemôžeme to ignorovať, to by bolo škandálne, keby sme ignorovali rozhodnutia súdu. Ďakujem, pani Gomeš. Ďakujem. Nebudem hovoriť len o tejto správe, ale budem hovoriť aj o príprave oznámenia a o celkovej práci. Chcela by som sa spýtať e, o o tom, ako to vyzerá e, s otázkami spojenými s návratom džihadistov alebo európskych rezidentov, ktorí sa na naše územia z týchto oblastí bojov vracajú. Aký je to zámer? Pretože bez pochyby oni spolupracujú so zločineckými organizáciami. Takže je potrebné zabrániť im k návratu, treba ich zadržať a aký je názor agentúry pre základné práva v tejto otázke. E, ďalej pre prípady nejakých núdzových naliehavých situácií, ako je to napríklad výskyt a šírenie eboli, e, k čomu ešte stále dochádza, tak ako v tomto spolupracuje DG Home s inými oddeleniami komisie, aby teda mali nejaké preventívne kroky, pretože um, už tu máme tento problém niekoľko mesiacov a Európska komisia zatiaľ neurobila nič, aby to zastavila alebo aby nejako reagovala aké kroky už boli urobené, najmä pokiaľ ide o zamestnancov letisk, aby vedeli, ako sa správať v prípade nejakej e, situácie v tomto kontexte. No a ešte by som chcela položiť otázku ohľadne e, blízkej súdnej spolupráce. Plánujete nejaké aktivity v prípadoch, keď právny systém na úrovni Európskej únie uzná, že e, tu máme dočinenia so zločincami v prípade korupcie, daňových podvodov, daňových únikov. A pritom tu nejde len o otázku ochranu práva príslušného členského štátu. Napríklad Bernie Eccleston, to je, to je prípad, ktorý bol v Nemecku, ale mal aj určité e, všeobecné dopady, najmä pokiaľ ide o príslušné potrestanie v Spojenom kráľovstve alebo aj inde. No a na záver, aký dopad majú úsporné opatrenia na schopnosť príslušných orgánov niektorých členských štátov najmä tých, ktoré boli tvrde potrestané, ako napríklad moja krajina Portugalsko, keď sa majú zúčastňovať toho koordinačného reťaz, na tom koordinačnom reťazci, keď majú spolupracovať v otázkach boja proti námornej zločinnosti, kyberkriminality a tak ďalej. Ďakujem pani Gomez, pani Macola. Ďakujem, ja budem hovoriť pomalsky, ale nemám to tlmočenie, takže budem hovoriť po anglicky. Chcem sa poďakovať pánovi Sorakovi. Som rada, že ste medzi nás prišli a budem teraz sa zameriavať na tých cudzích zahraničných bojovníkov, džihadistov. Často tu počujeme v správach o tom, že európsky občania sa zúčastňujú bojov v konfliktných oblastiach a potom sa vracajú na naše územie šíria propagandu a naberajú nových bojovníkov. Je to narastajúci fenomén a znepokojujúca tendencia. Niektoré členské štáty už hovorili o tvrdšom postoji. Európska komisia tu zavádza tú sieť RNAN. Mm, o tom sme už hovorili už v januári. Niektoré kroky tu už boli urobené, aby sme sa vyriadali s tým nárastom radikalizácie, ale je potrebné, aby sme sa na túto problematiku zamerali poriadne, aby sme skutočne e, naše kroky zvážili, aby sme naozaj rešpektovali základné práva a dohlbky sa zamysleli nad našimi nasledujúcimi krokmi. A táto naša stratégia by sa za, mala zaoberať aj týmito krokmi. Ďakujem pani Macola, hovorí pani predsednička. Pán Zlechovský. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj pánovi E, predsedovi, pánovi riaditeľovi Sorekovi za vynikajúci príspevok, ale súhlasím s pánom Albrechtom, že veľa vecí, ktoré tu odsnili, sú e, také všeobecné veci a ja mám niekoľko konkrétnych otázok. Prvá sa týka naozaj tých bojovníkov, ktorí niekde bojujú, či už ide o Čechov alebo Slovákov, ktorí bojujú v ukrajinsko-ruskom konflikte a samozrejme páchajú vojnové zločiny. Títo ľudia po návrate na územie Európskej únie, ako s nimi nakladať, ako postupovať, má DG Home nejakú ucelenú stratégiu v tejto problematike a bude koordinovať e, túto e, vec. Hovorilo sa tu už niekoľkokrát o zlepšení spolupráce. Ja som použil svoju dovolenku a parlamentné prázdniny na to, aby som si overil zlepšenie spolupráce priamo na oddeleniach polície Českej republiky a ďalších orgánov Českej správy. Tak len pre e, vašu informáciu, napríklad e, vyžiadanie si informácií z Českej republiky od malckých orgánov alebo od nemeckých orgánov, tak odpoveď e, e, sa zašle v e, lehote 96 dní a to hovoríme o elektronizácii. To je neuveriteľná lehota a ja som skutočne šokovaný z toho, ako to nefunguje. Ďalej tu hovoríte o využívaní inovácií. Pán riaditeľ, chcel by som vás poprosiť, že či by vaši spolupracovníci nemohli na môj parlamentný e-mail zaslať prehľad týchto inovácií, ktoré v poslednej dobe boli v členských štátoch aplikované a chcel by som vedieť presné a konkrétne veci a ich zoznam, zoznam nových technológií, ktoré za posledné 4 roky v tejto oblasti boli aplikované. Veľmi pekne ďakujem a veľmi sa teším na vašu odpoveď. You, Mr. Kirkos. Pán Kirkov, nech sa páči. Ja, prvedre. proedre. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του κυρίου Σορέκα ε, και μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ako poved, to, čo povedal pán Soreka, je veľmi zaujímavé. Je to dobrá vec pre našu diskusiu. Tri veci. Od začiatku krízy, ktorá postihla najmä niektoré krajiny juhu, vidíme, že národné e, služby čo, e, nevždy celkom spolupracovali. A ako čeliť týmto ťažkostiam, pretože sa ľahko e, definujú ustanovenia, ale ich aplikácia v členských štátoch je rovnako dôležitá. A to ma potom vedie k druhej poznámke, ktorá sa týka zločinov voči životnému prostrediu. My sme videli, že tu i došlo k istému vývoju a že teda vlastne treba reagovať na tieto zločiny voči životnému prostrediu. Ak sa pozrieme napríklad na východ alebo na juh, tak vidíme, že sú tam migračné e, toky, ktoré neustále narastajú a Európa si kladie e, základné otázky, ako napríklad kto bude prijímať týchto migrantov, či by nebolo lepšie poslať ich k susedom skôr. Nemali by sme nakoniec povedať, že my už e, vlastne ako si e, rozkladáme to, čo už bolo urobené, lebo ak e, si, ak ne, si to nezoberieme k srdcu, tak ešte budeme vidieť, ako tieto problémy narastajú. Pani Spinelli? Mrs. Spinelli. A proposito, grazie. A prop... Ďakujem. Ďakujem. A pokiaľ ide o tieto otázky, tak si kladiem otázku, že či by sme nemali pripomenúť, že čo teda títo komisári robili v minulosti do akej miery tam vlastne boli e, zapojení. Myslím si, že my musíme byť o tomto informovaní permanentne, ale nielen z času časa na čas. Ja myslím predovšetkým na dočasný výbor venovaný organizovanému zločinu. To bol výbor Krym. E, rovnako tu bol e, vyšetrovanie o mafii a to bolo veľmi dôležité. Mám dve otázky Nemali by sme opätovne takýto nejaký výbor ako Krym opätovne vytvoriť? A druhá otázka, aký je význam e, tohto e, výboru pre prácu e, spojenú s, so záležitosťami, vnútornými záležitosťami v komisii. To je dôležité pre Taliansko, ale nie len preto, že mafia je celoeurópsky fenomén, Treba mať na pamäti, že veľa sudcov v Taliansku e, čelia hrozbe smrti. E, a teraz ešte otázka ohľadne e, džihadistických bojovníkov. Pozvime Snažme sa vyhnúť tomu, aby sme sa ocitli v takých situáciách, ako akým došlo v Spojených štátoch. Lebo aj Európe hrozí, že sa mm, tu situácia istým spôsobom zvrhne. Poznáme niektoré prípady, keď došlo k vydaniu takýchto ľudí a Mm, sme skutočne v naliehavej situácii, ale isté ľudské práva treba rešpektovať v každej situácii. Ďakujem pani Spinali, pani Veržia, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu našich spoluobčanov, a teda o právo na bezpečnosť a najmä teda ešte pokiaľ ide o základné práva všetkých e, obyvateľov EÚ. E, všetci vidíme, že teda bezpečnostné politiky členských štátov čoraz viac postihujú mhm. e, občianské práva občanov, a to na úkor princípu proporcionality pravidla CDH. Sú toho svetkom. Ja e, uvediem len také dva smutné príklady v oblasti zaobchádzania s údajmi a migračnou politikou. E, zdá sa mi, že Takéto problémy sa čoraz viac týkajú aj európskych inštitúcií a sú svedkami, že e, základné práva sú e, neoddeliteľnou súčasťou vnútornej bezpečnosti. Tí, ktorí sa už k tomu vyjadrili, chcela by som povedať a ospravedlňujem sa za e, takú možno tvrdú výpoveď, že skôr ako pekné slova a lacné slova by bolo vhodné E, vytvoriť bilanciu tých výstrah, ktoré sme dostali, najmä pokiaľ ide o tieto medzinárodné organizmy, jurisdikcie, o tom sme už hovorili, organiz, mimovládne organizácie, o tom sme už tiež hovorili v minulom volebnom období, alebo aj o agentúrach, ktoré sa venujú základným ľudským právam. Takže skutočne by sme e, potrebovali skutočné vyhodnotenie, ktoré by komisia o bezpečnostnej politike a základných ľudských právach vypracovala. Vy ste hovorili o vytvorení konzultačného fóra. Môžete nám o tom niečo viac povedať, pretože si myslím, že to je ďalšia vec, kde e, komisia jedná potajomky. Ja som naozaj prekvapená a tým skončím, pani predsednička, že v tejto správe Európska únia, a my to môžeme z toho vyčítať, že postupne vlastne Európska únia e, vychádza z krízy. Ja by som chcela vedieť, na základe čoho ste dospeli k takémuto záveru, lebo všetky štatistiky e, v Európskej únii neustále hovoria o náraste e, nezamestnanosti a chudoby. Ďakujem, pani Majer. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička tejto správe sa hovorí, že táto stratégia sa zaoberá aj e, prevenciou radikalizmu a terorizmu a ja by som v tejto súvislosti mala zo pár otázok na zastupcu komisie. Ako veľká je skupina príbežencov IES? My máme pocit, že dochádza k e, značnému posilňovaniu nie je to tak náhodou. No a potom otázka bezpečnosti. Nie je to náhodou hlavne národná úloha a politika otvorených hraníc v EÚ. Nebol to náhodaj, náhodou e, kontraproduktívny krok. No a pokiaľ ide o štruktúrálnu kontrolu hraníc, nemali by mať krajiny možnosť systematicky kontrolovať svoje hranice a brániť vstupu eh, neželaných živlov na naše územie. Ďakujem pekne a teraz by som dala znovu slovo komisii. Pán Soreka, nemáte veľa času na toľko otázok, takže poprosím vás, aby ste sa pokúsili zodpovedať čo najviac otázok v dostupnom čase No a my sme teda prijali uznesenie o predchádzajúcej strategii vnútornej bezpečnosti, no a koordinátori teda budú hovoriť teraz o tom, ako e, na tento proces nadviazať, čo ďalej urobiť a akým spôsobom prispieť, pokiaľ ide o túto novú bezpečnostnú stratégiu. Takže toto je vec, ktorá sa k nám vráti. Koordinátori to prediskutujú. No a teraz už dostáva slovo pán Soreka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rád by som sa poďakovala aj všetkým poslancom vášho výboru, ktorí vystúpili a vyjadrili svoje názory, obavy. Presne o toto v našej iniciatíve ide. Rád by som zopakoval, že táto správa je reakciou na iniciatívu na európskej úrovni a nie na národnej úrovni za posledné 4 roky, ale našim cieľom je diskusiu skôr rozprúdiť a nie ju uzavrieť. Žiaden písomný text ešte nemajú k dispozícii, práve naopak e, nová ISS alebo nová bezpečnostná stratégia sa pripraví až budúci rok. Či toto je len začiatok toho celého procesu, tieto dokumenty sú iba na začiatku celej tejto cesty. No a my sme si vypočuli vaše vyjadrenia predbežné ja by som za komisiu chcel povedať toľko, že je potrebné tieto všetky názory zozbierať a potom postúpiť novej komisii, ktorá dúfajme čo skoro svoju činnosť spustí. A dôležité bude venovať sa týmto otázkam aj v budúcnosti. A teda tešíme sa, že vy máte takéto plány. Čiže potvrdzujem spustenie verejného pripomienkovania. Každý sa môže zúčastniť. Potom bude konferencia na najvyššej úrovni, kde je prizvané aj vaše vedenie a dostali sme už aj potvrdenie tejto pozvanky. No a my sa hocikedy k vám znova vrátime a podhovárame o budúcnosti bezpečnostnej stratégie Čiže toto vnímajte prosím len ako začiatok, koniec začiatku a nie začiatok konca, aby som to takto obrazne povedal. A k tým otázkam. Mnohé z nich boli z rovnakého súdka, čiže takto na nej budem reagovať spoločne. Pán Kirkop hovoril o troch veciach. A nie je to náhodou, že sa týmto zaoberal, bude aj konferencia 29. septembra. Ide o zrenčnú spoluprácu pri presadzovaní práva a boj proti počítačovej kriminalite a organizovanému zločinu, lebo toto sú podľa nás tie najnaliehavejšie výzvy teraz a najbližšej budúcnosti. Hovorili ste o tých spoločných ušetrovacích tímoch viacerí. Áno, súhlasíme, že ide o jeden z najväčších výdobytkov posledných 5 rokov. Asi viete, že komisia plne podporila Eurojust, Europol a členské štáty v aktivitách v tejto oblasti. Máme k tomu aj správu ale budeme naďalej vyvíjať úsilie. Sme v kontakte s Europolom, aby sme posilnili jeho kapacity v spolupráci s Eurojustom na posilnenie kapacít týchto spoložitovacích tímov aj vďaka angažovanej finančnej podpore v najbližších rokoch. Čiže dúfam, že sa to podarí. A pokiaľ ide o radikalizáciu a tie siete povedomia, asi viete, že komisia pripravuje vytvorenie takého knowledge hubu, teda určitej databázy a centra, kde sa bude diať výmena skúseností, osvedčených postupov, odborníkov, či už v teórii alebo v praktickej oblasti. E, tento hub bude spustený, toto centrum, budúci rok. Nesmiem opomenúť to, čo my nazývame cudzími bojovníkmi, foreign fighters. Toto je naozaj fenomén, ktorý nás znepokojuje. Komisia úzko spolupracuje koordinátorom boja proti terorizmu v SVČ a s členskými štátmi, ktorých sa to najviac týka. No a oni sa snažia pripraviť zoznam aktivít, katalóg aktivít, ktoré by sa mohli v tejto súvislosti spustiť, možno aj na európskej úrovni. Rada tiež avizovala niečo podobné na poslednej schôdzke. Pokiaľ ide o nás, my monitorujeme, že štednesomačný systém sa plne implementuje vo všetkých členských štátoch pri riešení otázky týchto cudzích bojovníkov. Ďalej sa tu spomínalo, že tá správa všeobecného charakteru. Albrecht, ona ale ani byť nemohla vzhľadom na ten obrovský počet aktivít. My si ale myslíme, že toto je len taká strešná správa a agentúry pripravujú jednotlivé správy. Taktiež komisia pripravuje e, správy čiastkové, napríklad pokiaľ ide o obchodovanie s ľudskými bytostiami, e, počítačovú kriminalitu a tak ďalej. Čiže je tu snaha predložiť nejakú e, všeobecnú, nejaký všeobecný prehľad toho, čo sa deje, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnostnú stratégiu. Nechceli sme zachádzať do detajlov a nemohli sme tam samozrejme obsiahnuť všetko. Ešte raz opakujem, počítačovú kriminalitu považujeme za jednu z najväčších víziev v súčasnosti. Viacerí z vás sa zaoberali zberom údajov. Prístup komisie je taký, že pristupujeme k rozhodnutiu z apríla, k rozsudku z apríla e, s veľkým rešpektom a neustále potvrdzujeme, ako v plene, tak aj vo vašom výbore, že potom boli na ďalšej komisii, aby zadefinovala ďalší postup s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou základných práv, vrátanie teda osobných údajov a bezpečnostnými aspektami. My poukazujeme teda na ten rozsudok, na rozhodnutie súdu, ale zatiaľ sme k tomu nezaujali žiadne stanovisko teraz uvedených dôvodov. Pani Gomeš hovorila o synergiách, že je potrebná lepšia koordinácia naprieč politikami. Plne s tým súhlasíme. Koncept vnútornej bezpečnosti nemôže byť vnímaný izolovane a všetky relevantné politiky, ktoré nejakým spôsobom vplývajú na vnútornú bezpečnosť EÚ, musia byť zahrnuté. A o toto nám presne ide, o toto sa snažíme interne v komisii DG Home prizvalo ostatné časti komisie, aby sa zúčastnili. Máme novú skupinu naprieč oddeleniami Mm, ide o to, aby sme v rámci toho fóra viackrát ročne zhromaždili aktérov a zistili, aké sú ich e, názory, ako oni vnímajú našu stratégiu a mohli urobiť e, potrebné úpravy. Pani Spinelli tá spomínala úlohu výboru Krym súhlasím s ňou, že výbor odviedol obrovský kus dôležitej práce, správu už máme, ale do budúcna myslím si, že bezpečná stratégia do budúcna bude zohľadila tých 25 bodov, ktoré sú obsiahnuté v 2636 uznesení Európskeho parlamentu. A tiež teda závery výboru Krym chceme zohľadniť. Pani predsednička, nepodarilo sa mi iste odpovedať na každú jednu otázku, ale ešte raz opakujem, že kedykoľvek, keď nás pozvete do výboru, radi prídeme. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Soreka. Takže budeme naďalej spolupracovať. Diskusie budú prebiehať aj v budúcnosti. A teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu nášho dnešného dopoludnejšieho programu. To je dohoda EU Austrália o PNR. Ide teda o vyhodnotenie tejto dohody z 1.6.2012 mm, po ročnom fungovaní poročnej účinnosti eh, v Kembere 29. 20. augusta 2013 prebehla revízia a komisia nám teda povie, čo je jej výsledkom. Takže najskôr dám slovo komisii a potom spravodajkyni niekdajšej pani Infel. Takže teraz dostáva slovo pán Soreka. Thank you again, Madam Chairperson. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, ešte raz ďakujem za možnosť predstaviť výsledky eh, našej previerky z minulého roka dohody o PNR s Austráliou. A táto dohoda je dôkazom toho, že aj transfer PNR môže ísť ruka v ruke eh, s prísnymi pravidlami ochrany osobných údajov Rád by som sa e, teda poďakoval za možnosť e, predstaviť túto správu. Už ste spomínali, že tá preverka prebiehla minulý rok v auguste v spolupráci nášho týmu a australského týmu. Mali sme tam 6 zástupcov od nás, jeden z nich bol z Národného orgánu na ochranu osobných údajov. Je to teda prvá revízia tohto, tejto, tohto, tejto dohody, ktorá platí od 1.6.2012. Máme tu e, viacero základných e, aktov, e, ktoré v tejto súvislosti sú uplatňované na zber osobných údajov v súvislosti s PNR. E, my sme vypracovali dotazník, tak sme predložili colným úradom Austrálie. Dostali sme odpovede na naše otázky. Šťastolná správa bola teda našim hlavným proťažkom počas tejto previerky. A teraz k tým zisteniam. Článok 2 správy hovorí o geografickom rozsahu Viete, že tu nie sú žiadne priame lety medzi územím EÚ a Austráliou, teda že vždy je tam e, nejaký e, prestup v medzipristate tretej krajine, preto ide o PNR 13 leteckých spoločností a mali sme tam teda aj e, zástupcov týchto leteckých e, spoločností zapojených do tejto revízie. My sme nezistili žiadne problémy, pokiaľ ide o využívanie PNR na boj proti e, terorizmu. Pokiaľ ide o závažnú medzinárodnú trestnú činnosť, tam sme identifikovali, že niekedy je veľmi zložité vzhľadom na povahu tejto činnosti získať potrebné údaje, e, takže sme vyzvali e, colnú správu, aby na tomto popracovala. V Kembere funguje veľmi dobrý systém, e, pokiaľ ide o triedenie údajov a prístup k ním. Ide o elektronické spracovanie. Máme tam 19 kategórií údajov, ktoré sa spracúvajú, ostatné sa automaticky vymazávajú. Pokiaľ ide o nejaké ochranné doložky na ochranu pasažierov, tak toto sa všetko uplatňuje bez ohľadu na pôvod alebo um, pobyt e, pasažierov, či už to teda osoby austrálskeho pôvodu alebo e, iného. Austrálčania potvrdili, že citlivé údaje nikdy nepoužili pri implementácii e, dohody z EÚ. Pokiaľ ide o zabezpečenie údajov, tak austrálske orgány majú veľmi dobré, elektronické aj fyzické bezpečnostné systémy. E, jednotka spracujú, spracúvajúca tieto údaje je v chránenej zóne, e, prístup je zabezpečený, pokiaľ ide o prístup k PNR, toto je všetko chránené heslom, e, neustále dochádza ku kontrolám toho, kto má prístup k tomuto systému Takže toto všetko sa nám podarilo počas našej návštevy overiť. Pokiaľ ide o kontrolu, dohľad, myslíme si, že informačný komisár austrálsky zabezpečuje dodržiavanie pravidel formou pravidelných kontrol. My sme e, v oktobri a novembri 2012 e, e, toto prekontrolovali. Miera súladu s pravidlami bola naozaj veľmi vysoká. Čiže v tomto duchu kontroly aj pokračujú. Žiaden eh, z cestujúcich sa nesťažoval na prístup eh, colných orgánov, pokiaľ ide o slobody alebo práva v súvislosti s pracovaním osobných údajov. Takže žiadna takáto stiažnosť nebola nikdy predložená. Teraz by som sa povenoval prístupu, pokiaľ ide o požiadavky na prístup k osobným údajom, takéto požiadavky boli obdržané, ale netýkali sa PNR. A keby k takému došlo, tak sú tu určité postupy, reakcia v lehote 30 dní, čo je naozaj vynikajúce. A ešte článok 13 zabezpečiť, aby jednotlivci mali možnosť na nápravu a vymazanie osobných údajov a vyhodnotenie dopadov na súkromie. Takže znova oni majú postupy, e, lehota je znova 30 dní. A ešte raz opakujem, žiadna žiadosť jednotlivca proti rozhodnutiu colnej správy nebola predložená. No a súdne postupy. To sa týka všetkých jednotlivcov, sú alebo nie sú Austrálino a, a komisár vysvetlil, že na základe austrálskych zákonov má prístup australským, aby sa snažilo nápravu, súdnu nápravu akýkoľvek nedostatkov. No a na záver Krecia dopravy celné orgány austrálske povedali, že využívajú metódu push, na to, aby získali údaje PNR v súlade s dohodou. Austrália tiež e, využíva PNR GOV e, štandardy na prenos údajov. Dve, dve odporúčania tu zazneli na to, aby sa zlepšila implementácia dohody. Prvá, že austrálske celné orgány mali získať čo najkračšie údaje PNR. No a po druhé, že colné orgány Austrálie by mali zdieľať z EÚ analytické informácie získané z údajov PNR. A to by sa malo zvyšovať pomoc členským štátom Europolu a Eurojustu, aby pri získavaní takýchto informácií na záver správy ste videli, hovorí, že celkové financovanie e, Austrália v plnej miere uplatňuje e, dohodu a my odporúčame ďalšiu správu, čo je v súlade so štandardami PNR. Ja vám ďakujem za túto prezentáciu. Dúfam, že to bolo komplexné. No a v prípade otázok. Veľmi rád zodpoviem na vaše požiadavky. Ďakujem pekne, pán Soreka. No a slovo dávam hneď pani Intveld, ktorá bola naša spravodajka minulosti. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pán Soreka, za vašu prezentáciu hodnotenia alebo hodnotiace správy. Myslím, že je to veľmi dôležité, pretože je to prvá hodnotiaca správa jednej z tých novších dohod PNR. My sme to prijali a podporili sme to s Austráliou v čase, keď sme hovorili, že to je minimum. A bohužiaľ odvtedy a už bola prijatá iná dohoda, ktorá podľa mňa nesplňa minimálne požiadavky. A myslím, že je to veľmi dôležité aj z toho hľadiska, že keď sa pozriem na zoznam ďalších krajín, ktoré v súčasnosti požadujú transfer údajov PNR, alebo povedali, oznámili, že tak e, urobia. Je dôležité, aby sme mali dobré pravidlá Mexiko, Rusko, Kórea, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia, Katar. Všetky začali minulý rok zhromažďovať údaje PNR. Ostatné krajiny, to očakávame, sú Argentina, Kuba, Brazília a mnohé ďalšie. Takže toto je veľmi dôležitá otázka. Ja som rada, komisia dospeje k záveru, že sa vyvíjajú signifikantné snahy na implement- korektnú implementáciu dohody. No začnem dvoma kritickými bodmi alebo vecmi, vecami, ktoré by sa dali zlepšiť ešte. Poprvé ste povedali, že údaje musia byť uchovávané na čo najkračšie obdobie. Mňa to trochu zaráža, pretože to je jeden zo bežných princípov, takže mohli by ste nám povedať, prečo si myslíte, že austrálske orgány chovávajú údaje na dlhšie obdobie, ako je nevyhnutné. Po druhé, váš záver o tom, že informácie z tohto systému by mali byť lepšie zdieľané, to je zásadné, pretože účel zhromažďovania údajov je zvýšiť bezpečnosť, no a ja, Holandianka, keď hovoríme o Austrálčanoch a ich bezpečnostnej politike, keď sa pozriem na dramatické tragické udalosti, zostrelenie lietadla nad Ukrajinou, tak myslím, že zdieľanie informácie je skutočne mimoriadne dôležitejšie, jeden z najdôležitejších faktorov a treba to zlepšiť. Mám ešte pár ďalších otázok. Zistili sme, že austrálske orgány zamýšľajú, tak ako to hovoria oni, zlepšiť presnosť dát. Znie to síce pekne, ale oni tým myslia, že oni mali poplatky na spoločnosti na overovanie presnosti osobných údajov. A to je v protiklade s princípom DUPNR, pretože e, princíp je taký, že len tie údaje, ktoré sú zhromaždené v priebehu obchodného procesu, sa budú využívať. aerolínie nie sú štátne orgány, oni nemôžu mať na starosti overovanie presnosti údajov. A mňa by zaujímalo, či si komisia uvedomuje a či viete o tomto programe presnosti údajov, či o tom s hovoríte, a ako to budete ďalej riešiť. Ďalšia otázka. To je už moja posledná otázka. Je, že sa uskutoční zásadná revízia dohody 4 roky po vstupe do platnosti. No a toto sa bude zaoberať nielen technickým vykonávaním a dodržiavaním podmienok dohody, ale sa to bude zaoberať aj tým, či je nejaké odôvodnenie pre toto hromadné zhromažďovanie a uchovávanie údajov a v zátvorkách, a že ani nehovorím o zrušení smernice o zachovávaní údajov, čo môžeme dopady na PNR, ale to je mimo kontextu tejto hodnotiacej správy. Avšak, ak o tri roky sa bude vykonávať hodnotenie údajov, tak obdobie na zachovanie a archivovanie údajov sa bude tiež, bude sa o ňom riešiť tiež ako o nevyhnutnosti proporcionalite, a proporcionalite hromadného zhromažďovania údajov No a to neznamená, že komisia by to mala začať hodnotiť 4x365 dní postupe do platnosti, ale už nie teraz. Takže čo robí komisia na to, aby zaistila, že budeme mať e, sa uskutoční seriózne hodnotenie, pri nepovedané niekoľké epizódy a znalosti neukazujú, že že zhromažďovanie PNR údajov e, pomohlo, alebo že bez neho sa nedali vyriešiť niektoré príklad, e, prípady, nie je dostatočné. Nuž treba zohľadňovať rozsudok súdu o zhromažďovaní hromadnom zhromažďovaní údajov. Ďakujem pekne, pani, e, pani Fel a teraz pán Kirkop. Ďakujem pekne komisii za túto prezentáciu. Ja myslím, že je to veľmi dobré je veľmi dobré, že máme príležitosť náležitej revízie dohody existujúcej, pretože sú ešte ďalšie dohody, vrátane tej, kde som ja spravodajca, je to dohoda PNR-EU. No a myslím, že tieto informácie sú pre nás veľmi užitočné a dajú sa z nich vyvodiť učenia pre detaily, ktoré treba preveriť a tak ďalej. Chcel by som všetkým pripomenúť, že je tu globálna bezpečnostná hrozba, e, PNR údaje sú dôležité a v súčasnosti 5 e, krajín EU e, má dohodu o PNR, rôzne sa to monitoruje. 14 krajín EÚ momentálne majú mm, schválilo dohody o financovaní PNR. Nože, dúfam, že neskončíme skutočne s mnohými dohodami o PNR, preto som ja spravodajca tým sa zaoberám, aby sme mali jasné eh, pravidlá pre všetky krajiny EÚ. No a na záver by som chcel povedať, že bolo veľmi detailné vysvetlenie, ja by som chcel. Pani Intveld eh, položila špecifické otázky, myslím, že niektoré z nich sú veľmi dobré. Mňa by preto zaujímalo, bol by som rád, ak by sme mali trochu viac detailných informácií o niektorých aspektoch, o ktorých sa hovorilo dnes, ale aj o tých, ktoré budú relevantné do budúcnosti. A inak musíme sa poučiť z toho, čo už existuje. A musíme prestať s nejakými náhodnými dohodami a s tou záplavou náhodných dohod, pretože v Európe potrebujeme lepšiu disciplínu. Ďakujem pekne, pán Kirkop, pán Albrecht. Ďakujem pekne. Na úvod by som chcel povedať, že report, uh... že táto správa nie je založená na správe niekoho, kto má vyšetrovací právomoci. Je to len povedanie, sú to len odpovedi ostráčeno na otázky komisie, čiže nemyslím, že to je veľmi detailné, nejde to veľmi do hĺbky a otázka je, um, uh, to skutočne zodpovedá skutočnosti. A mám pár pripomienok aj. Otázka, v akej miery sú potrebné všetky údaje a nevyhnutné, táto otázka a odpoveď na túto otázku je tajná. Ja si nemyslím, že to je potrebné, aby to bolo tajné, pretože dá, dalo by sa povedať, že eh, či sú všetky údaje potrebné alebo nie. Ja si dokonca myslím, že by sa dalo zájsť ešte do väčších detailov a povedať, čo je nevyhnutné. No a ďalej nie je úplne jasné kvôli správe ktorých tretich štátov sa údaje PNR posúvajú a transferujú. A to nemôžeme podľa mňa akceptovať, pretože my sme stanovili jasné pravidlá pre transfer do tretich krajín a keď je nie je úplne jasné, do ktorých krajín sa tie údaje ďalej transferujú, také. Eh, myslím, že sa nemusíme zaoberať eh, dohodami o PNR, pretože všetky štáty eh, môžu údaje získať z Austrálie alebo z iných štátov, o, s ktorým máme zmluvu. Čiže to treba ďalej revidovať. Ďalej transfer ostatných orgánov z Austrálie pre spravodajské služby, takže tam je dlhšie obdobie archivovania, ako predpokladá dohoda, myslím, to tiež nie je akceptovateľné a to by malo byť úplne vyškrtnuté. Čiže je tu ešte veľa, dá sa tu ešte veľa zlepšovať. Ale vyjadril by som sa k jednému bodu, čo som už spomenul, to je centrálna vec. A nezdá sa mi, že sa v tejto správe zohľadňuje, aj keď to bolo zverejnené v júli tohto roku, a to je rozsudok. Opätovne, rozsudok súdu jasne hovorí, že bez podozrenia a archivovanie údajov nie je v súlade s chartou základných práv a ja nevidím akékoľvek závery alebo nejakú reakciu alebo nejaké vyjadrenie k tomu, komisia hovorí, ako to chcú vyriešiť, pretože ja myslím, že do dňa rozsudku, minimálne z hľadiska EÚ, toto je, nelegálne. No a nikto sa to teraz nestiažoval, pretože podľa mňa nikto nevie komu a kde sa má stiažovať, ale ak by sa niekto v konečnom dôsledku obratil na súd, tak môžem a dalo by sa ľahko predpovedať. Ďakujem pekne. Pani Sipel, áno, ďakujem pekne, predsednička. Ja súhlasím s mnohými vecami, ktorých hovorila Sophie Intfeld a Jan Filip Albrecht. No a na úvod poviem jedno také príslovie. V Nemecku sa hovorí, že keď dva robia to isté, nie je to vždy to isté. No a pani Intveld dobre, poukázala na to, že keď porovnáme rôzne dohody PNR, tak zistíme, že existujú mnohé rozdiely a mnohé dohody z nášho hľadiska nie sú lepšie ako dohoda s Austráliou. A z rôznych hľadisk by sa dalo hovoriť, že sú horšie, čo sa týka lehôta, archivovania a ďalšieho posielania, postupovania údajov na tretie krajiny a tak ďalej. No a aj keď správa a komisia správu zobrazuje veľmi pozitívne, tak neustále je otvorený mnoho otázok, či Všetko je v intenciách toho, čo sme chceli vôbec. Ale, začnem na dvoch miestach. Debata začala eh, kvôli boju proti teroristom. Chceli sme eh, teroristov a eh, ťažkých zločincov identifikovať a lapiť. No a ja sa pýtam, aj v súvislosti s Austráliou, koľko páchateľov, respektíve odôvodnených podozrení bolo odhalených. Koľko ľudí bolo vôbec vďaka tomuto obžalovaných. Čiže aké, aké dôležité je vôbec toto opatrenie. Zhromažďujú sa stovky tisícov údajov a aké to má dopady. A určite by bola zaujímavá otázka, že aká. boli nejaké odôvodnené dôvodné podozrenia alebo dokonca žaloby, o aké trestné činy sa tu jednalo. Išlo to skutočne o tie závažné trestné činy, o terorizmus, alebo či sa pomocou týchto údajov by aj iné veci, ktoré neboli pôvodne zamýšľané. Myslím, že treba ešte stále porovnávať, o čom hovorím a dovolte mi ešte jednu vec. Vrátim sa k tým foreign fighters, zahraničným bojovníkom. Ja sa pýtam, prečo ich ešte stále takto nazývame. Pretože často sú to naši spoluobčania. Sú to Nemci, Briti, ktorí konvertovali na islam, zmenili sa na radikálov a my hovoríme o tom, či im zakážeme vstup na základe informácií podľa údajov PNR. Namiesto toho, aby sme sa pýtali, čo u nás je správne, že ľudia sa vydajú na túto cestu, čiže máme pred sebou ešte obrovské množstvo práce a treba uznať, že potrebujeme takéto opatrenia, aby sme zaručili bezpečnosť občanov v Európe a to pre mňa ešte nie je úplne jasné ani v prípade dohody s Austráliou. Ďakujem pekne, pani Sipel. Máme ešte ďalší piati kolegovia sa prihlásili. Prečítam ich mená. No a teraz uzatvárame rečnícky zoznam, pretože máme 15 minút. Bola by som veľmi rada, aby ste dodržali obmedzenie dvoch minút, na to, aby sme dokázali skončiť na čas a aby eh, ešte pán Soreka mohol stručne reagovať. Takže pani Stevens. Ďakujem. Ja by som e, chcela položiť niekoľko otázok ohľadne dohody medzi Európskou úniou a Austráliou. Aké garancie máme E, ohľadne toho, že citlivé informácie sa nebudú odovzdávať. Sú tu veľmi citlivé osobné údaje, ktoré si vyžadujú definíciu, ale môžu tu byť ešte aj referencie, ako napríklad e, príslušnosť k nejakému náboženstvu. To je takisto citlivá informácia. Aké garancie máme, aby sa táto informácia odfiltrovala, aby sa táto informácia zmazala? Stále si musíme byť veľmi vedomí cieľov, e, ktoré si tento, táto dohoda kladie. Je to boj proti terorizmu, boj proti zločinu. V rámci boja proti terorizmu sa samozrejme e, zbierajú mnohé údaje a vieme, že je veľmi veľa ľudí, ktorí idú do Sýrie a tam bojujú a informácie, ktoré potrebujeme, musia byť kompletné a niekedy e, sa tam treba zmieniť aj o viere e, takéhoto človeka, ale ja si myslím, že to potom treba vymazať. Je to veľmi zlo, tá, dosiahnuť v tejto otázke rovnováhu je veľmi ťažké. Tam tá rovnováha je naozaj nesmierne krehká. A rovnako by som chcela vedieť ešte niečo ohľadne údajov, ktoré sa môžu zdieľať s tretimi krajinami. Ktoré sú tieto tretie krajiny? Má Európska únia kontrolu nad údajmi, ktoré posiela tretím stranám v rámci takýchto bilaterálnych dohôd? A tretie krajiny takisto sú viazané nejakými dohodami, ako napríklad dohoda, ktorú máme za Austráliou, dĺžka prechovávania údajov a tak ďalej. Ako to môžeme sledovať, čo sa s týmito údajmi ďalej deje? My máme dohodu za Austráliou, áno, ale možno, že nie s treťou krajinou, ktoré, ktorá eh, od Austrálie tieto, organiza- o, tieto údaje dostane. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tak keď my robíme nejakú kontrolu, Austrálčanov, tak e, oni to takisto robia aj o našich občanoch. A ako to prebieha? Ďakujem. Ďakujem, pani Guillaume. Vážený pán predseda, ja e, sa vyjadrím k aplikácii týchto dohod a aj k podmienkam. To je veľmi dôležité pre diskusie aj pre uzavretie ďalších dohôd. No, treba sa zamerať na zlyhania, na rešpektovanie rámcov, na e, podmienky garancií, to je skutočne základ. A z tohto hľadiska by som rada dostala nejaké spresnenia a takisto aj pokiaľ ide o informácie o zdieľanie údajov s tretími krajinami, čo až doteraz nebolo nejak objasnené. Pán Fos? Ďakujem pani predsednička. Ja mám skôr taký pocit, že v tomto legislatívnom období sa musíme intenzívnejšie zaoberať otázkami bezpečnosti, pretože tá zmluva s Austráliou bohužiaľ situáciu vo svete z tohto hľadiska nezlepšuje a my nemôžeme tento cieľ strácať zo zreteľa, ak chceme skutočne bojovať s kriminalitou. Analýza údajov o cestujúcich to sama o sebe nevyrieši. Samozrejme, že my už sa môžeme zaoberať aj tým, kedy sme už prekročili prípustnú hranicu. Ako dlho tieto údaje uchovávať, musíme brať do úvahy, do úvahy aj rozsudok súdneho dvora ale nezávisle od toho rovnováha boja s terorizmom bude zachovaná len vtedy, keď budeme brať do úvahy aj údaje. A dátumy. Ja som presvedčený, že zmluva s Austráliou funguje, to je potešujúce, ale sú tam aj body, kde si musíme povedať, áno, musíme sa v budúcnosti na toto viac zamerať. Napríklad už kolega Albrecht upozornil, na odovzdávanie údajov tretím stranám. E, ďalšia kolegyňa na presnosť týchto údajov alebo na to, ako sa s týmito údajmi e, v tej ďalšej krajine nakladá. Napriek tomu mám pocit, že aspoň v tejto oblasti to je taký podarený prvý krok a takýto minimálny model by bolo možné e, by bolo možné e, poňať ako model, ako zachádzať s cestujúcimi leteckých spoločností a mali by sme vypracovať nový model toho, ako budeme ďalšie podrobnosti riešiť s ďalšími krajinami. To, čím sa správa v oblasti prípadných zlepšení zaoberá, tak na to musí komisia dávať pozor, lebo to nie sú zanedbateľné veci. No a možno by stálo za to prehlbiť spoluprácu s Austráliou, aby to všetko išlo ešte lepšie. Ďakujem. Ja by som sa najskôr, ja by som najskôr chcela vyjadriť e, spokojnosť, že takúto správu vôbec máme. Avšak na druhej strane e, sa môžeme dočítať v novinách a inde z analýz e, o, o údajoch o cestujúcich. Nič z tohoto nevedie k odhaleniu zločinu. Ale ani to nie je celkom pravda, lebo to nie je preskúmané. E, ja si kladiem otázku, e, ku e, koľkým teroristickým e, útokom sa takto zabránilo, koľko lietadiel sa zachránilo pred zrútením. Nie je to jasné, musíme mať konkrétnejšie statist- štatistiky. Pre mňa tu ide o stále rastúci údajový moloch, ktorý vytvárame, podielame sa na jeho vytváraní s inými krajinami a už nemáme preto žiadne zdôvodnenia, nevieme, kde to skončí. E, táto otázka sa stále znova obmedzuje. Čo sa potom s týmito údajmi deje? A nemáme na to odpoveď, ako dlho sa skutočne uchovávajú, ako to vyzerá, keď sa odovzdávajú tretím stranám, ďalším orgánom. Stále je to taká, taký múr mlčania a bohužiaľ ani táto správa nám nedáva odpoveď. No a ešte otázka zdôvodnenia je otázka ochrany pred terorizmom týmto spôsobom naozaj obhájiteľná v kontexte ochrany ľudských práv? No a teraz mi pripadá naozaj dobrodružné, že si tu vymieňame názory o tejto správe a máme tu isté záležitosti, ktoré si odložíme bokom a potom ešte keď máme e, tu spolu s pani Malstrom rozhodnutie súdneho dvoru. No jednoducho e, zaoberať sa touto témou v nás v budúcnosti neminie a takéto zachovávanie údajov do rezervy sa nesmie a my sa tým musíme zaoberať. Nevyhneme sa tomu. A tretia vec, e, to hovorím bez cynizmu, áno, Austrália patrí k tým piatim krajinám, osi ICE, a ja si kladiem otázku, prečo oni vlastne na čo takúto zmluvu potrebujú a na čo potrebujú prechovávať takéto údaje. Ďakujem. E, ja budem veľmi stručná. Chcela pretože moja predredničníčka pani Ernst povedala väčšinu toho, čo som ja chcela povedať. A takisto povedala veľmi dôležité veci. Aj pán Arbrecht povedal veľmi dôležité veci, ale chcem k tomu niečo doložiť. Na Európskej rade tu odznelo naozaj veľmi veľké odporúčanie k tomu, aby táto dohoda s Austráliou bola čo najskôr schválená. A potom komisárka Malmström dala najavo, že istým spôsobom táto dohoda je tak trochu modelom e, event aktuálnych dohôd, ktoré Európa bude podpisovať e, ohľadne e, výmeny údajov. To je veľmi dôležité najmä pre imigrantov, ako povedala pani komisárka. A ja si teda kladiem otázku. E, vlastne už pán podpredseda Albrecht to povedal. Mm, pripomeňme si, že je tu rozsudok súdneho dvora, ktorý je veľmi presný, pokiaľ ide o túto problematiku a tento rozsudok eh, hovorí, že je zakázané prechovávať údaje po istej lehote. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Sorakovi, aby odpovedal rýchlo na otázky. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa pokúsim ešte vyjadriť sa k tým otázkam, ktoré tu e, odzneli podrobnejšie. Najskôr pani Intveld, ktorá bola spravodajkyňou. Ďakujem jej za vyjadrenie. Aj my súhlasíme s tým, že tu ide o modelovú dohodu a chceli by sme to e, vyjadriť veľmi jasne. Vaše dve pripomienky. Tá prvá k našim vlastným doporučeniam. Keď som hovoril že sme vyzvali austrálskú colnú správu, aby uchovávala len minimálne množstvo údajov, tak tam som odkazoval na otázku článku 16, kde dohody umožňujú uchovávať údaje za účelom konkrétneho vyšetrovania a to potom colnej správe umožní zachovať údaje bez toho, že by bola jasne stanovená lehota tohto prechovávania. A my chceme na nich apelovať, aby tieto údaje v čo najbližšej dobe vymazali. No a my nehovoríme o tej e, stanovenej lehote 5 rokov. Pokiaľ ide o zdieľanie informácií, aj tam sme na austrálske orgány naliehali, aby postupovali podľa zmluvy. Možno viete, že prebehol workshop na začiatku tohto roka teda po tej spoločnej revízii. No a my sme v úvodzovkách vyzvali austrálskych expertov, boli tam aj zástupcovia členských štátov Europolu a Eurojustu a myslím si, že austrálska e, strana s tým aj súhlasila, že bude zdieľať analytické informácie. Tie treba zdieľať a treba ich potom dať tým ľuďom, ktorí týmto informáciám rozumejú. Takýchto jednotiek je ešte zatiaľ málo. E, v súčasnosti ešte toto môže byť vylepšené. O presnosti údajov nevieme o tomto programe nič, ale e, chceme sa k tomu ešte vrátiť a e, vyjadríme sa k tomu. Ďalej, pokiaľ ide o prieskumu za 3 roky, tak určite nebudem čakať len na poslednú chvíľu, aby som vyhodnotil efektívnosť vrátane tej eh, lehoty na prechovávanie údajov. Iba pre vašu informáciu Európska komisia sa zúčastňuje spolupráce s IKO, VCO a JATA pri hodnotení existujúcich dohôd. Takisto dostávame viac informácií o tom, ako sa tieto dohody implementujú, takže to je práca, ktorá prebieha ešte okrem tej priebežnej hodnotiacej práce. No a pokiaľ ide o tie jednosmerné transfery, tak ospravedlním sa, že som taký podrobný, ale k tej správe ešte konkrétne tam jasne stanovujeme, že tie colné správy vyhlásili, že neprechovávajú žiadne údaje PNR, ktoré dostali v rámci dohody a že ich neodovzdávajú tretím krajinám. A to je na strane 16 dohody. Vyjadrili sa v tom zmysle, že e, si vymenili s určitými partnermi v rámci PNR GOV v prípade istého rizika, konkrétn, v konkrétnych prípadoch nejaké informácie, ale žiadne konkrétne údaje vymenené s tretími krajinami neboli. No a v prípade transferov, e, ku ktorým podľa dohody nedošlo, tak e, chcem pripomenúť, že tretie krajiny, ktoré tieto údaje dostávajú, musia rešpektovať ustanovenia dohody rovnako. No a pokiaľ ide o užitočnosť a potrebu tohto E, celého. Možno ste si pri čítaní správy všimli prílohu C, kde sú vymenované prípady a tam sú spomenuté jasné prípady zločinov alebo boja v oblasti teda boja proti terorizmu. To sú tie jasné príklady. na potom ohľadne, pani Stevens ohľadne citlivých údajov podľa tejto dohody tie sú okamžite odstránené, vymazané. My sme to v tejto správe tiež jasne identifikovali a ja som o tom jasne hovoril aj v úvodnej prezentácii. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Soreko. Hovorí pani predsednička. Pani Intveld sa ešte hlási ku slovu, pol minútky. Áno, vyprovokovalo ma to, keď ste hovorili o druhom e, prieskume po štyroch rokoch. Neviem, ako to má v praxi vyzerať. Podľa mňa to má vyzerať tak, ako to pani Sipol e, popísala, teda z pohľadu, e, či, do akej miery sme bezpečnejší. Ono je to ironické, pretože ako už tu odznelo, a ako to povedal pán Fos, žijeme v nebezpečnejšom prostredí od doby podpísania tejto dohody. E, zdieľanie analytických údajov. Tam ste hovorili o jednotk- informačných jednotkách pre cestujúcich. Nie, my hovoríme o zdieľaní tých údajov, ktoré už boli rozanalizované, kde už máme nejaké indikácie ohľadne rizík. A tam sa potom zdieľajú údaje s agentúrami a s orgánmi pre presadzovanie práva. No a to by ste potom mali analyzovať. Ďakujem. Ďalší pán riaditeľ. Ďakujem, pani predsednička. Nechcem tu pôsobiť tak, že neodpovedám na otázku pani Intervelt, že kedy má dôjsť k ďalšiemu výskumu a prieskumu. Ja som sa zmienil o tom, že my v rámci IKAO a JATA zadávame analýzy, spolupracujeme s Austrálii, Austrálčanmi, Američanmi a tak ďalej a môžeme neustále klásť otázky, ako sa tieto zmluvy presadzujú, ako sa konajú nielen každých 18 mesiacov, ale každé 3 mesiace to môžeme robiť. No a potom tu máme druhú záležitosť, tam som sa možno nevyjadril celkom presne. Hovoríme o analytických údajoch, ktoré si medzi sebou môžu vymieňať členské štáty, ale i v rámci zmluv, ktoré môžu odovzdávať Europolu a Eurojustu a presne takto sme to formulovali aj voči Austrálii. Ďakujem pán Soreko, hovorí pani predsednička. Ďakujem vám za všetky informácie, rovnako ďakujem všetkým kolegom za aktívnu účasť, príjemnú spoluprácu. No a o 14.30 budeme pokračovať. E, vtedy príde medzi nás pani komisárka Malstrem. Zatiaľ dobrú chuť.